Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies. Dobré popoludne, dámy a páni. Vítajte na tomto zasadnutí ITRE. Začíname s chválením programu. A program máte e, vo svojich materiáloch. Dnes tu nejaké pripomienky. E, prijímame, schvalujeme program bez akejkoľvek zmeny. Musím oznámiť, že sú k dispozícii všetky jazyky okrem rumunčiny. A pokiaľ ide o zápisnicu zo schôdze, ktorá sa uskutočnila 2. septembra, tak tá je tiež vo vašich materiáloch. Ak nemáte nejaké námietky voči tej zápisnici, tak ju považujem za schválenú. Prvý bod na programe je vysoká úroveň bezpečnosti sieti a informácií v Únii. Spravodajcom je pani Pilar del Castillo a rozpráva má trvá 40 minút a to znamená, že Pani spravodajkňa bude mať asi 5 minút, tieňový sa 3 minúty, poslanci, ktorí majú záujem 2 minúty a zástupca komisie 3 minúty. Žiadam vás, aby ste dodržiavali pridelený čas. A teraz dávam slovo pani Pilar de Castillo. Muchas gracias. Eh. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to prvá výmena názorov k legislatívnej téme vysoká úroveň bezpečnosti sieti a informácií v Únii. Ja ako autorka tohto stanoviska vyjadrím niekoľko základných bodov, z ktorých budem vychádzať pri mojom návrhu a 16. oktobra sa toto stanovisko bude prekladať, teda pozajtre po termíne prekladu tak sa stretnem s tieňovými spravodajcami kvôli harmonogramu. Bude možné toto stretnutie len začiatkom novembra, ale v každom prípade im zašlem presný termín. Máme tu návrh, ktorý vychádza z petície Európskeho parlamentu v roku 2010 a zo správy o digitálnom programe pre Európu. Je to veľmi potrebný návrh. Ak chceme využiť všetky príležitosti digitálnej spoločnosti, tieto sú veľmi medializované, bezpečnosťou sieti a sú tam neustále výzvy, ktoré vyžadujú spoločnú prácu a postup, aby sme tú bezpečnosť dosiahli. A z toho aj vychádza tento návrh komisie. Mali by sme využiť túto príležitosť tom čase, ktorý máme k dispozícii, teda do konca volebného obdobia, čo nie je veľa času. Vysvetlím podľa mňa tie najdôležitejšie osy, na základe ktorých postavím návrh, alebo bude postavený návrh parlamentu a ako by sme mohli vylepšiť návrh komisie. Prvý veľký princíp to je účinnosť. Je to veľmi dôležité. Tento princíp nám umožňuje, aby sme si nekomplikovali život v tých aspektoch, kde to nie je potrebné. Keď nie je potrebné mať zbytočne vysokú byrokraciu a keď budeme neustále vychádzať z tej perspektívy účinnosti, na základe princípu účinnosti e, v cyberbezpečnosti treba zanalizovať aspekty a návrhy komisie, ktoré vplyvajú na aplikáciu tohto návrhu. Návrh v dodatku 2 rozširuje povinnosti kapitoly 4 na všetkých providerov, dodávateľov služieb do siete a tento zoznam je otvorený a nezadefinovaný a to podľa mňa prináša niekoľko problémov. Nie sú zadefinovaní, alebo ten zoznam je otvorený. Nechať otvorené niektoré aspekty, no to nie je zlé. Vždy sú nové prvky, ktoré sa môžu začleniť neskôr, ale aby tá možnosť bola taká široká, to je podľa mňa problematické. Podľa mňa táto perspektíva podporuje kultúru bezpečnosti, to je v poriadku, ale je tu riziko vytvoriť akúsi dodatočnú vrstvu byrokracie EÚ, ktorá sa bude ťažko manažovať vo verejnej správe napríklad počet notifikácií jednotlivých incidentov. To môžu len ťažko spravovať verejné orgány a samozpráva. A nevychádza sa z managingu rizika. A nebol by tam dialog v oboch smeroch medzi kompetentnými orgánmi a aktérmi na trhu tej kapitole 4 by sa mali obmedziť tie služby, ktoré sú životne dôležité, kritické pre nové fungovanie našej spoločnosti, napríklad energetika, doprava, zdravotníctvo alebo finančné trhy. Takže ten dodatok 2 by sa mal pozmeniť. Pokiaľ ide o verejné orgány a administratívu, je potrebné rozvinúť rovnováhu medzi ich povinnosťami a medzi tým impulzom, ktorý chceme e, dať, aby sme digitalizovali verejnú správu. A ja to zachytím e, v mojom stanovisku. A kvôli väčšej účinnosti je potrebné zhodnotiť návrh komisie vytváranie v každom členskom štáte kompetentného orgánu, ktorý by mal monitorovať aplikáciu smernice. Sú viaceré možnosti v jednotlivých členských štátoch. Nezabúdajme, že každý členský štát má svoj vlastný model stratégie bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a mohli vytvoriť jeden spoločný orgán pre všetky sektory alebo nejaký sektorový orgán. Najvhodnejšie a najfunkčnejšie by bolo asi nevytvárať nový orgán, ale mať jediný kontaktný bod, ktorý by kanalizoval všetky informácie a bol by aj zástupcom členského štátu v tej sieti spolupráce. Je to dôležité, pretože ak by sme boli príliš neflexibilní pri návrhu tých organizmov a orgánov, ktoré musí mať každý členský štát, tak to jednoducho nebude fungovať. Členské štáty musia mať možnosť využívať tie svoje mechanizmy a aby bolo možné ich synergicky využívať v jednom tom kontaktnom bode. Tie známe SERC, teda tie e, siete, tam by sme mali aplikovať podobnú logiku. Každý má svoju sieť a svoju štruktúru. Tieto siete môžu byť verejné alebo súkromné, národného alebo e, cezhraničného charakteru. Môžu mať e, medzivládny charakter či iný a na to nesmieme zabúdať. Model riadenia kybernetickej bezpečnosti má na starosti koordináciu jednotlivé tieto siete SERT a aplikuje politické a iné kritéria, ktoré sú najvhodnejšie a vychádza aj z tých prioritných skupín a vychádzajúc aj zo stratégie e, kybernetickej bezpečnosti. Táto smernica by mala vyžadovať od členských štátov, aby zabezpečili existenciu minimálne jednej takejto siete v, každej, v každom sektore, ktorý je zadefinovaný v dodatku 2 a nemeniť tento systém v každom štáte. Samozrejme sú potrebné záruky pre koordináciu, to je jasné aby sme zabezpečili, aby táto, e, tieto siete boli interoperatívne 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To je logické, netreba to ani hovoriť, ale je to ako príklad minimálneho princípu, ktorý je potrebný na zabezpečenie koordinácie. Ďalšia perspektíva, ktorá je potrebná a ktorú je treba vyhodnotiť, potreba vytvoriť väčšiu dôveru na úrovni operátorov na trhu, aby tie incidenty, ku ktorým došlo, neišli proti ním a tiež dôveru kompetentných orgánov v ich partnerov aj so sieťou, teda s tou sieťou s veľkým S. Nezabudajme, aký je ten dôležitý, najhlavnejší cieľ – zvýšená bezpečnosť sieti. Nejde o smernicu, to je veľmi dôležité. Nezabúdajme na to, nie je určená pre spotrebiteľov. A preto navrhnem niektoré zmeny, pokiaľ ide o reklamu informácií alebo dôverný charakter niektorých informácií. 5 minút už uplynulo, tak by som ukončila moje vystúpenie a predložím pozmeňovacie návrhy, aby sa zmenil počet delegovaných aktov, výnimočnosť sekundárnych auditorí alebo aplikácia smernice na inštitúcie únie. Toto budú teda moje návrhy. Pozajtre predložím na preklad návrh mojho stanoviska a o dva týždne budeme mať prvé stretnutie tieňových spravodajcov. Ako náhle budú k dispozícii jednotlivé jazykové mutácie, som samozrejme k dispozícii všetkých tieňových spravodajcov aj kolegov, ktorí sa budú chcieť zúčastniť na práci na tejto téme. Táto téma je veľmi dôležitá a vašimi pripomienkami sa určite táto téma ešte rozšíri. You, Ďakujem veľmi pekne, pani spravdajkňa. A teraz dávam slovo pánovi Glandovi, ktorý bude hovoriť v mene tieňového spravodajstva pána Kalvena za SND. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Môžem tu prečítať pripomienku kolegu, pretože nemal čas. Ciel a princípy ktoré komisia eh, uvádza eh, vo svojom návrhu o vysokej úrovni bezpečnosti siete informácií, eh, sú veľmi dobré, ale musíme zapracovať ešte ďalšie ciele, musíme myslieť na ďalšie veci. Bude musieť byť zadefinované, v ktorých bodoch nie je úroveň bezpečnosti dobrá, aké budeme mať povinnosti a záväzky, ako budeme musieť zaobchádzať s týmito záväzkami. A bude treba aj vysvetliť, čo sa bude diať, keď dojde k porušeniu tejto bezpečnosti a potom rôzne modality pre príslušné orgány alebo siete bezpečnostných platformiem. Tieto všetky veci budú musieť byť riešené aj novou legislatívou Európskej únie. Bude treba aj objasniť, um, kto bude vyčlenený a koho tu budeme podporovať. Musíme žiadať otvorené normy, aby sme mohli ďalej podporovať spoluprácu. Návrh zo správy IMKO kolegu Švába e, uvádza viaceré oblasti, ktoré by mali vynechané, čo nepovažujem za vhodné, pretože tu dochádza ku konfliktu medzi súkromným a verejným sektorom. Uh, nemalo by to byť e, robené rozlišenie medzi tým, kto je vlastníkom siete. No a nakoniec členské štáty musia zabezpečiť, aby e, tu boli plné týmy, e, ktoré budú vhodné nastúpiť kedykoľvek, tzv. týmy CEC, to bolo všetko od pána Kalvina. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme ďalšieho Nemca, liberála, pán Krojcman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Téma vysokej úrovne bezpečnosti siete informácií je stále dôležitejšia a to nám začína byť stále bolesnejšie jasné, pretože sme stále závislejší od našich infraštruktúr a musíme sa starať o bezpečnosť siete informácií. Má to aj obrovský účinok na spotrebiteľov siete sú stále väčšie a budeme musieť na európskej úrovni lepšie koordinovať tieto siete a stanoviť pravidla ktoré uľahčia prácu vo viacerých členských štátoch. Tá základná myšlienka v dokumente komisie je správna. Mám však určité pochybnosti vo viacerých bodoch, hlavne pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, ten je dosť rozsiahlý a nie je platný pre všetkých aktérov. Potom eh, si musíme aj jasne povedať, eh, ktorých poskytovať sa to týka, ktorých nie. A potom si musím položiť otázku, či všetky ich služby tu majú byť zahrnuté. Napríklad e, energetický sektor a banky e, tu musia byť zahrnuté, ale aj online siete, e, sociálne siete majú byť tiež tejto kategórie, to mi nie je úplne jasné. Toto je vec, ktorá musí byť ešte objasnená. A potom je tu otázka, či tu dosieme naozaj väčšiu bezpečnosť, či by nebolo vhodnejšie sa postarať o väčšiu flexibilitu. Uh, Mnohé systémy existujú na dobrovoľnej báze. Niektoré hospodárske sektory sú už na tom lepšie, pokiaľ ide o bezpečnosť než iné. Preto nepovažujeme vždy za vhodné mať jedno riešenie pre všetkých. Musíme e, zobrať do úvahy aj všetky údaje, ktoré sú e, údaje o zákazníkoch a potom sú tu obchodné tajomstvá, ktoré musia byť mimoriadne chránené. Takisto treba dať jasne najavo, že ako náhle budú známe slabé miesta, dochádza k ďalším útokom. Hospodárske odvetvia by mali dostať aj spätnú väzbu. Musí byť jasné, ktoré členské štáty sa budú musieť viac namáhať a pre ktoré budú platiť prísnejšie pravidla hlavne e, keď ide o spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch. Poskytovanie služieb v týchto viacerých členských štátoch potom nie je vždy jasné. Sú tu určité nedostatky e, v texte, ale som si istý, že so pani spravodajkyňou ich vyriešime, keď budeme spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán e, Kreuzmann. A teraz za uh, zelených Amelie Andersdotter. Thank you, Chair. And... Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegovia. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za jej úvodné poznámky. A ako už spravodajkyňa spomenula, je to veľmi dôležitá téma a bude to veľmi dôležité, aj keď neľaké pre náš výbor máme e, dve štúdie, ktoré zdôrazňujú, že rozsah pôsobnosti tohto návrhu je veľmi rozsiahly a zložitý. Strana zelených je spokojná s tým, že Európska komisia chce vytvoriť sieť informačnej bezpečnosti ako vec vnútorného trhu. Jasne sa ukazuje, že internet, ktorý je miestom, ktorý využívame na kultúrny dialog, súkromnú komunikáciu, bankové operácie, politické rozprávy, e, trhy a taktiež inovácie podnikateľského ducha, je rozhodne miestom, ktoré treba zlepšiť. Je to miesto, kde my, bežní ľudia, aj podnikatelia, chceme vytvárať lepšie zajtrajšky, máme radi internet, pretože nám ponúka mnohé možnosti. Komisia vo svojom návrhu má však mnoho nedostatkov a na to poukazuje viacero mojich kolegov. Smerovanie tohto návrhu je nezrozumiteľné a nejasné. Teda celé toto odvetvie veľmi výrazne kritizuje. Členské štáty nechápu smerovanie tohto návrhu. U nás v našom štáte sa to zaslalo výboru pre obranu Odkedy, prosím vás, je výbor pre obranu najkompetentnejší rieši otázky pre vnútorný trh? To predsa vôbec tak nie je. Návrh bol úmyselne zaslaný na miesto, kde e, nie sú kompetentní sa ním zaoberať a preto v mnohom členskom štáte sa nestretol tento návrh vôbec s pochopením. Bezpečnosť nie je samotným cieľom sa mimo sebe, je to prostredné dosiahnutie cieľa. E, je potrebné tvoriť platformu, ktorá bude dôveryhodná pre všetkých, ktorí sú na internete, ale nerozdeľovanie dôvery na internete, e, ktorý je jasne viditeľný na našich vypočutiach LIBE, ktoré prebiehajú už dva mesiace e, o škandále NSA a taktiež všetky tie tlačové správy o počítačových e, zločinoch, ktoré nás zaplavujú celé mesiace. A komisia pritom považuje za vhodné vytvoriť bezpečnú sieť pre členov vlády Prečo si myslíte, že títo ľudia eh, si zasluhujú bezpečnostné siete? Eh, veď oni sa rozprávajú o veciach, ktoré sa týkajú všetkých nás eh, a pritom verejnosť a podnikatelia naďalej musia byť na nezabezpečených platformách, teda na zvyšku internetu. A práve toto komisia mohla o mnoho lepšie opatriť tomto návrhu smernice, ale myslím si, že to neurobila. Vidím tu naozaj veľmi malé úsilie týmto smerom. A to je podľa mňa nesprávne. Aký by bol teda rozumný postup e, v prístupe k tejto smernici? Problém je v tom, že siete a bezpečnosť sietí v členských štátoch e, je nejasne rozdelená. E, máme rôzne reakčné týmy, s ktorými spolupracujeme v našom výbore, sú porozdeľované do rôznych odvetví od podnikateľského, teda od hospodárstva až po obranu. A nie je jednoznačné, kto presne má čo na starosti a zrazu oddelenia, ktoré e, sa nevenovali týmto otázkom v minulosti, napríklad e, obrana, e, sa zrazu musí zaoberať otázkami, ktoré sú s ekonomikou, s ekonomikou vo vojnových sektoroch je vo zvyku iba plniť rozkazy a pričom v otázkach, ktoré sa týkajú trhu, sa snažíme skôr komunikovať čo snažíme sa vychádzať z dôvery a z porozumenia V tejto smernici teda by mala byť väčšia miera transparentnosti a previdateľnosti. Keď na nás zaútočia tí zlí, na koho sa máme obratiť, to nám pomôže. Toto teraz naozaj vôbec nie je jasné pre užívateľov internetu a musíme jasne stanoviť pravidlá pre tých, kto nesie zodpovednosť za zlyhanie celého systému. Nemáme vôbec žiadnu transparentnosť vo veci štatistík a štatistiky vo dôležitých otázkach ako napríklad E, počítačové zločiny sú naozaj na nedostatočnej úrovni. Na nám komisia povedala, že straty v tejto oblasti predstavujú 290 miliónov eur e, za rok, pričom zisky sú niekde vo výške 700 miliónov eur. Teda niekto niekde zarába 400 miliónov eur a nikto na tom nič nestráca. E, čo toto prosím vás znamená? Komisia by to mohla vysvetliť tak, že by zhromaždila informácie od dvoch významných firiem, ktoré koordinujú svoje štatistiky. A toto by nám pomohlo ďalej v ďalšom rozhodovaní v koordinácii tejto politickej oblasti. Vidím, že pán predsedajúci už mi hrozí kladivkom. No, v tejto smernici je e, viacero e, dôležitých miest, e, na ktorých komisia musela ukázať to smerovanie a neurobila to. Sú to otázky, ktoré rozhodne súvisia s vnútorným trhom a komisia nenapravila mnohé z nich, ktoré eh, by bolo vhodné napraviť. My eh, sa musíme zhodnúť o to, aby eh, naša ekonomika, náš vnútorný trh boli hnacou silou budúcnosti, tak ako to všetci chceme. Ďakujeme pekne. Teraz pani Vicky Ford v mene ECR. Ďakujem. Pokúsim sa zareagovať priamo na vyjadrenia kolegov. Jednak začnem spravodajkyňou. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli, že sa chcete sústrediť na sektory, ktoré sú najvýznamnejšie, energetika, doprava, zdravotníctvo a tak ďalej. Myslím, že to je veľmi e, prínosné. A ďalej, to, čo ste povedali v súvislosti s tým, že chceme rešpektovať krajiny, kde už sú zabehnuté systémy, nechceme príliš e, veľa predpisovať v tomto novom systéme, pretože inak by sme mohli urobiť viac zlá ako dobrá chceme zabezpečiť, aby všetky členské štáty sa zaviazali k istej úrovni miery bezpečnosti sieti a aby mali svoje národné stratégie a taktiež e, svoje kontaktné týmy, aby bolo koho kontaktovať v prípade problému. Ale systém musí byť dostatočne flexibilný na to, aby sa nezrušili už existujúce systémy a štruktúry v niektorých členských štátoch. Myslím, že spravodajkynia spomenula viacero pozitívnych vecí, čo sa týka napríklad byrokracie, ďalej malých organizácií, ktoré nespadajú do tých štyroch hlavných sektorov, ktoré uviedla v úvode a že musíme zabezpečiť, aby bolo jasné, kto bude presne spadať do tohto rozsahu dohody. Chápem vaše vyjadrenia, ktoré súvisia s záväzkami verejného sektora, Neviem, Pilar, e, či e, to bude blízke taktiež vyjadreniu spravodajcu z IMKO, e, ktorý to chce upraviť podľa článku 14 a chce sa sústrediť na orgány neverejného sektora. Sú obavy spojené s tým, ako pristupovať k dôverným informáciám. Musíme zabezpečiť, aby E, v tomto systéme nebolo príliš veľa nových povinností, e, čo by podkopávalo dôvernosť. Úplne nesúhlasím e, s, s tenebou spravodajkou zelených, ktorá, ako vidím, vôbec nemá ani dostatočnú slušnosť, aby si vypočula ostatných kolegov. Ani predseda Júci nemá takúto slušnosť. Nesúhlasím s tým, že by to vôbec nesúviselo s obranou sú predsa aspekty eh, bezpečnosti sieti, ktoré majú rozhodne eh, čo dočinenia s otázkami obrany. Nesúhlasím teda, že je to výlučne otázka, ktoré sú vnútorným trhom. myslím, že nemôžeme zastaviť krajiny, aby uzatvali bilaterálne dohody s tretimi krajinami. Eh, toto je totiž dôležité pre naše podniky. Je dôležité, aby to bola minimálna miera harmonizácie, keďže sú možno krajiny, ktoré budú chcieť zájsť ešte o niečo ďalej. Uh, Myslím, že spravodajkynia sa tiež vyjadrila taktiež eh, k otázke dôvery. To je tiež veľmi dôležité. Musíme sa snažiť vytvoriť eh, pocit dôvery v tomto systéme. Taktiež sa musíme zamyslieť nad tým, eh, ako mechanizmy včasného varovania a výmena informácií budú fungovať v praxi. Bolo by to dôležité, aby sme netrestali firmy za to, že sa rozhodnú zúčastňovať sa tohto systému, aby sme taktiež ne rušili druhou rukou to, čo už existuje, aby sme eh, neznevýhodňovali naše podniky voči konkurencii zvonku. Ďakujeme pekne, pani Ford. Teraz zváram diskusiu všetkým poslancom, ktorých to zaujíma. Každý má dve minúty. Prvý na zozname je pán eh, Cuklanis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda uznávam, že komisia vynaložila veľké úsilie, keď pripravovala tento návrh. A tento návrh je účinný a v súlade s tým, čo očakávali členské štáty, ale domnievam sa, že návrh Európskej komisie je kompromis, e, ktorý znamená, že nebude efektívny. Mám taký pocit, že tento návrh skôr slúži byrokratickým potrebám, ktoré má komisia. E, bezpečnosť sieti a informácií kybernetická bezpečnosť a tak ďalej. To sú skôr také populárne slova a nie niečo, čo zabezpečí tú bezpečnosť sietí, ktoré naše krajiny naozaj potrebujú. Text skúma, kde končí bezpečnosť sieti a kde začínajú e, počítačové zločiny. A kde začínajú tieto zločiny na národnej a na medzinárodnej úrovni ale nemá to nič dočinenia s tým, čo sa deje v našej sieti a takisto to nemá nič spoločné s dôverou, ktorú musia občania pociťovať k internetu. Podľa mňa je to niečo, čo slúži iba komisárom. Ale nevidím, ako to slúži potrebe zvýšenej bezpečnosti, ktorú majú občania. Každý deň vidíme príklady útokov na veľké spoločnosti, a tie sa rozširujú po celom svete. Dokonca nedávno sme mali veľké útoky na ciele, ktoré sa nevedeli chrániť. A dôsledky nemôžem považovať za národnú záležitosť. V prípade Vodafónu v Nemecku dostali informácie o dvoch miliónoch Nemcov v Amerike. 2,9 milióna zákazníkov prišli o údaje, dokonca aj Európania. Hekery získali prístup do siete, ktorým umožnil celé mesiace útočiť cieľenie na občanov. Domnievam sa, že v takomto kontexte rozhodnutia komisie môžu slúžiť iba samotnej komisii. A tie krajiny, ktoré majú slabšiu ochranu, možno tiež sa niečo vyťažia, ale my aj tak musíme chrániť to najslabšie ohnívko v sieti. Jedine tak e, ochránime celú sieť. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Anders Dotyr e, sa ma pýtala, či môže položiť otázku britskej delegácii. Uh, nemôžem vám dovoliť, aby ste položili túto otázku, ale môžem sa opýtať začný Ford, či je ochotná od vás zobrať otázku a ak pani Ford je ochotná odpovedať na otázku pani Onders Dotyr, tak eh, potom vám dám slovo potom, ako si vypočujem pána Ilesa. A najprv sa chcem opýtať, či je to v poriadku. Stieňavý eh, spravodajca zelených nepočúval eh, čo som hovorila. Ja som ju počúvala, ale kým ja som vystupovala, tak ona sa postavila, tak odišla preč. A myslím si, že to nie je spôsob, akým prejavujeme úctu menším skupinám v tomto parlamente. Takže uh, uh, budete e, odpovedať na tú otázku, alebo nie? Ak je to ospravedlenie, tak pokojne mi tú otázku môže položiť. Dobre. Tak najprv musím dať slovo pánovi Lesovi. Nechcem sa tomu venovať ešte raz, ale e, mám niekoľko štruktúrálnych pripomienok. E, tie veci, ktoré to boli uvedené, sú väčšinou dosť odlišné a neviem, či tento výbor sa tým má zaoberať. Pri rozdielovaní e, úloh s IMKOM sme prišli nejako o všetky najdôležitejšie odseky. Toto, čo sme si povedali zrazu, ako by sa stratilo. IMKO nám povedali, že pripravuje na to stanovisko a to je na zlosť musí nám niečo lepšie napadnúť, čo dáme do správy, aby tá správa mala naozaj zmysel. Po druhé, domnievam sa, že eh, IMKO má 113 pozmeňujúcich návrhov, to je asi vtip, nie? Eh, pretože ministri hospodárstva ministri vnútra niečo poslali a na základe toho zrejme eh, pripravíte pozmeňujúce návrhy a to sú ale pripomienky e, národných štátov. A pokiaľ ide o infraštruktúry a tak ďalej, e, tak musím povedať, že ani v tých zmluvách e, nie je stabilne stanovené, aký vplyv to bude mať. Už sme prišli o tieto naše stanoviská častejšie, pretože ministri vždy povedali, že zadefinujú sami, čo tam má byť alebo nie. Ak chceme mať silnú definíciu rámcových podmienok, e, ktoré by sa mali objaviť aj v zmluvách, e, musí sa to e, vzťahovať na vnútorný trh. Nemá sa to venovať iba kritickej infraštruktúre, nemá sa to venovať iba definícii kritickej infraštruktúry. Pokiaľ ide o otázky dobrovoľnosti priemyslu musím povedať, že som prekvapený, ako to všetko nechávame tak opäť priemysel nechráni dostatočne ani užívateľa, ani akcionárov. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma a naozaj neviem, či je vhodné, aby verejnú správu e, výrobcov hardveru a softveru vybrali z tohto dokumentu, ako to robilo IMCO pretože potom bude veľmi ťažké zadefinovať kritickú infraštruktúru. Domnievam sa, že si musíme premyslieť, e, ako to bude Eh, povieme si, že to má byť dobrovoľný systém, ale potom eh, musíme prísť aj eh, s tými možnosťami, ktoré budú relevantné. Musíme si premyslieť kedy premysel, kedy druhá strana alebo komisia budú mať čas na to, aby toto všetko etablovali a potom nebudeme musieť mať takúto vynútenú diskusiu, ale nesmieme z toho vynechať priemysel. To považujem za absolútne nesprávne. A druhá téma je, že keď už sa dohodneme na takejto dobrovoľnosti, tak eh, potom tu musíme rozšíriť eh, to zverejňovanie. Pretože v návrhu komisie eh, podľa mňa sa nehovorí dosť o zverejňovaní. V Spojených štátoch sa venovali presne tejto téme a tam existuje niečo, čo považujem za správne Áno, musíme vychádzať z určitej dobrovoľnosti, tá musí byť zadefinovaná, ale na druhej strane e, musíme aj akcionárov zapojiť. Ako to môže vyzerať? Na americkej burze v novembri prišli e, s informáciami a povedali, že e, aké informácie tam musia byť o počítačovej alebo internetovej kriminalite pretože e, táto kriminalita vytvára miliardové straty a to sa nikde neobjavuje a pritom tieto straty sa musia niekde zaučtovať do účtovných kníh. A jednoducho to sú témy, kde musíme a kde by môžeme prispieť našim e, vlastným príspevkom a kde môžeme naozaj urobiť niečo pre európsky vnútorný trh, e, pretože inak sa iba zamotáme do väčšného boja medzi členskými štátmi komisiou o kompetenciách. Ďakujem aj pekne, pán Eller. A teraz e, dovolím pani Anders Dotyr, aby položila otázku pani Ford a jen na vás či chcete zodpovedať túto otázku alebo nie, ale dovolím to preto, že e, pani Andersdotter e, prišla za mnou a žiadala ma, aby som sa opýtal, či je dovolené, aby e, sa vás pýtala. Neprišla som za mnou, aby so mnou o niečom pokecala. Takže dovolím túto otázku. Nech sa páči, pani Anders Dotýr. Prepačte. Tak či ona nepočúvala kolegyňu a to bola tá stiažnosť. E, počúvala nie, nepočúvali ste, rozprávali ste sa s predsedajúcim. E, počúvala som a myslím si, že pani Ford určite vie, že ženy e, vedia vykonávať viacero činností naraz. Dovolím tú otázku a prosím vás, buďte stručná a keď chcete tú otázku zodpovedať, tak vám dám slovo a keď nebudete chcieť zodpovedať tú otázku, je to na vás. Ospravedlňujem sa, že som vám pripadala ako neúctivá, nechcela som tak pôsobiť. A moja otázka je, keď Spojené kráľstvo investuje 500 miliónov libier do kybernetických útokov na iné národy, ako očakávate, že občania v Európskej únii budú mať dôveru v túto platformu, ktorú podkopávate svojimi vojenskými činnosťami? Armáda nie je trh. My sme oddelili tieto veci z nejakého dôvodu. Internet by mal byť civilné miesto, kde sa môžeme všetci stretávať a komunikovať. Do you want to answer? Eh, chcete odpovedať na túto otázku, alebo nie? Áno? Dobre. Dobre, takže odovzdám eh, slovo komisii. Máte 3 minúty, pán Calvert. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade sa chcem poďakovať výboru za pomerne rozsiahlu podporu tohto dokumentu. Samozrejme sú tu viaceré body, ktoré potrebujú ešte vždy objasniť a potom sú tu ďalšie body, ktoré môžeme prerokovať. Ja chcem prejsť iba k tým najdôležitejším bodom, lebo máme obmedzený čas. Dôvera. Áno, dôvera je mimoriadne dôležitá a tá bola vlastne aj dôvodom, prečo e, komisia vôbec prišla s touto smernicou. Chceli sme dosiahnuť dôveru občanov v internet a chceli sme ďalej rozvíjať e, jednotný digitálny trh v Európe. Potom e, pokiaľ je rozsah pôsobnosti smernice, snažili sme sa byť čo najefektívnejší a chceli sme sa spoliehať eh, predovšetkým na existujúce štruktúry v krajinách a nechceli sme vytvárať nové štruktúry, ale chceli sme eh, mať minimálnu spoločnú úroveň bezpečnosti sieti a informácií v EÚ. Na základe diskusie predpokladám, že najkritickejším potom je krytie eh, trhových operátorov, ktorí by mali plniť zákonné požiadavky a Vážim si to, čo povedal pán Eller, keď hovoril o kritickej infraštruktúre, ale tu smernica by naozaj mala zájsť ďalej, než je kritická infraštruktúra. Kľúčové internetové spoločnosti musia zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní nášho politického cieľa, ktorým je digitálna agenda, tak aby sme mali naozaj skutočný jednotný trh a ich služby budú naozaj dôležité pre našu spoločnosť a našu ekonomiku. Týmto smernicou chceme vytvoriť rovnaké podmienky e, pre všetky firmy a spoločnosti, ktoré majú podobné konkurenčné podmienky. Už máme telekomunikačné spoločnosti, ktoré musia plniť určité e, povinnosti na základe tejto smernice, ale máme tu takisto ďalšie internetové spoločnosti alebo ktoré už existujú alebo ktoré sa môžu objaviť v budúcnosti a ktoré poskytujú podobné služby. A tie tiež musia byť zahrnuté do tejto smernice, tak aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ford, chcete sa vyjadriť teraz? Áno. Chcem reagovať na vašu otázku. Jasne ste sa vyjadrili, že podľa vás tento dokument je dokumentom, ktorý sa týka vnútorného trhu a nie obrany. A potom sa obratíte znova na mňa, ktorá pracuje vo výbore pre výskum a priemysel a energetiku a pýtate sa ma na armádu. Ak máte túto otázku na britskú vládu, môžete ju napísať na papier a ja sa postaram o to, aby sa vaša otázka dostala tým ministrom eh, britskej vlade, ktorí majú na zodpovednosti vami napadnuté oblasti. Myslím si, že tu sa vrie, prečo môže dojsť eh, k zlyhaniu siete. Sú tam technické záležitosti, eh, zlyhanie ľudského faktora a sú tam aj potom útoky. Ale pokiaľ je o vašu otázku na britskú obranú politiku, Podajte mi to v písomnej forme a ja to podám príslušným ministrom, ale ja sa k tomu vyjadriť neviem. Ďakujem veľmi pekne, pani Ford. A teraz dávam slovo spravodajkyni, aby to celé zhrnula. Sí, eh, gracias, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už vidím teraz, že diskusie budú veľmi zaujímavé, dokonca budú mať vášnivý podtón. Úvodom eh, by som povedala možno niečo, čo je dosť logické, ale môže byť nejaký zmetok. Samozrejme, internet eh, sa týka všetkých, eh, vplýva na všetky sektory priemyslu, na obchod, na bezpečnosť, aj Vatikán. Hovoríme o internete a teda závisí, z akej perspektívy sa budeme pozerať. No a teda postihuje to vlastne všetkých a týka sa to všetkých a preto táto téma má taký obrovský význam, má aj obrovský dopad a internet má teda dopad aj na rozvoj ľudstva, takže myslím, že to je zbytočné to tu rozvíjať. Už v tejto prvej výmene názorov padlo viacero úvah, s ktorými sa stotožňujem. Ja som to vyjadrila už na úvod, čo už povedal tieňový spravodajca Kalfin, ako sa informácie komunikujú, aj to, čo robili kolegovia, alebo povedali kolegovia Kreutzmann a pani Ford, ako pristupovať k tým skopom a také témy, ako je téma dôveryhodnosti a obojsmerného dialogu a výmeny informácií. A to, čo povedal kolega Eller, napríklad, aby mali všetci možnosť sa zúčastniť Áno, je to aj v návrhu komisie, ale niektoré veci môžu nejakým spôsobom postihnúť účasť alebo znemožňovať napríklad tie zoznamy. A aj tá potreba obojstraného alebo obojsmerného dialogu samozrejme treba podnecovať účasť všetkých sektorov také aspekty, ktoré môžu niekoho postihovať, ako napríklad e, zoznamy problémov, alebo to, aby informácie boli obojsmerné. To je naozaj veľmi dôležité pre ako stimul. Budem sa snažiť začleniť do textu všetky tieto poznámky, e, z toho tiež hľadiska výboru ITRE, prečo musíme zdôrazňovať určité aspekty. To urobím v samotných článkoch, aj v dôvodovej správe to opíšem zrozumiteľnejšie. Ďakujem ešte raz a som presvedčená, že prebehne intenzívna a aj vášnivá spolupráca. Ďakujeme pekne, pani Castillo. Teraz eh, rýchlo ešte musíme prebrať druhú správu, správu Barera. Máme 20 minút na plánovanú túto rozpravu. Eh, očakávame teda, že hlasovať začneme zhruba o 4 na 5. Prepašte, ešte k tomu predchádzajúcemu bodu som chcel doplniť, že lehota na pozmeňovacie návrhy je vo štvrtok 7. novembra na poludne. Pani Bara, máte slovo. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ide o stanovisko k téme, o ktorej sme už toľkokrát diskutovali vo výbore ako prispieť k tomu, aby EÚ vytvárala priaznivé prostredie pre podniky, vrátane začínajúce podniky a pre zamestnanosť? Keďže je to stanovisko, tak má obmedzený rozsah, ale hlavné body sú zdôrazniť integrálnu politiku firiem a integráciu európskych politík. Už sa e, schválilo veľa smerníc, veľa aktivít v Európskom parlamente, ale veľmi často neboli účinne pretavené, pretože nešlo veľmi často harmonizované politiky. Jedna z podmienok eh, harmonizácia byrokracie, siete, služby, možnosti kapitál, to je veľmi dôležitá téma, investičný kapitál a finančné nástroje, pretože jeden z obrovských problémov to je prístup k financiám. Mrzí nás a podporujme program COSME, ale mrzí nás, že nie je dostatočne finančne rozpočtovo zabezpečený. A aj ten horizont 2020 že sa venuje e, málo pozornosti a financí práve týmto firmám aj ten viacročný program. Potrebujeme stimulovať firmy a zamestnanosť, stipulovať, alebo teda stimulovať, pardon, podnikateľské prostredie, či už v školstve, vzdelávaní, aj spôsob, ako vychovávať samotných podnikateľov, medzinárodná podpora, prístup k medzinárodným portálom, prístup k verejným správam. A tiež sa snažiť vytvoriť akúsi koordináciu medzi novými firmami, budúcimi a tými už etablovanými. Aj to môže byť taký vzdelávací aspekt. Predložíme pozmeňovacie návrhy na doplnenie tohto stanoviska. Ako som už povedala, to stanovisko je dosť obmedzené rozsahom, ale je veľmi dôležité a dúfam, že vylepšíme tento text tými pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. Mr. Cukalas. Pán Cukalas, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som eh, uviezť, že považujem túto správu za veľmi dôležitú. Naozaj si myslím, že náš výbor eh, mal byť aktívnejší, ambicioznejší v propagácii a koordinácii jednotlivých správ a iniciatív za posledné roky ktoré by mohli zjednodušiť eh, konanie našim firmám, najmä našim malým a stredným podnikom, aby rástli, inovovali a vytvárali vysokokvalitné pracovné miesta, ktoré tak naliehavo potrebujeme v tejto dobe globalizovanej ekonomiky vedomostného charakteru. Teraz, keď sa dostávame pomaly z krízy, čelíme obdobiu rastu bez zamestnanosti. Máme v EÚ 6 miliónov nezamestnaných a táto otázka je preto časovanou bombou celej EÚ. Naša spoločnosť, naša ekonomika nebude schopná prežiť dlhodobo, ak nebudeme pripisovať tejto téme takú naliehavosť, ako si zasluhuje, ale u nás eh, doma napriek vysokému vzdelaniu a kvalite eh, čelíme nezamestnanosti mladých vo výške 60 a to spôsobuje obrovský odliv mozgov, ktoré nám budú chýbať do budúcna. Toto isté, že nie je len grécky problém, deje sa to v mnohých štátoch EÚ. Domácnosti a štáty investovali obrovské sumy do vzdelávania mládeže, ktoré teraz majú vysokoškolské diplomy, majú doktoráty a po väčšine ostávajú nevyužití. Ehm, v lepšom prípade majú nejaké dočasné pracovné zmluvy alebo nejaké praxe Nevytvárame už v tradičnom zmysle pracovné miesta, ktoré by boli dlhodobé a stabilné, e, napríklad v verejnom sektore alebo, alebo vo výskume. E, zároveň nevytvárame jednoduché podmienky ani pre, pre podniky, aby vytvárali pracovné miesta. E, naše regulácie a prekážky, ktoré pretrvávajú na vnútornom trhu, či už v tradičnom zmysle alebo digitálnom zmysle, stiažujú malým podnikom, ktoré začínajú, aby vôbec prežili a rástli najlepšie startupy, ktoré vznikajú v Európe, často potom odchádzajú do USA, kde majú financovanie, kde sa im e, lepšie darí. Digitálna ekonomika potrebuje vytvárať pracovné miesta najmä, keď digitálne technológie, ktoré súvisia so sektormi, ktoré sú tradične sile v Európe, ako napríklad tvorivé odvetvia, kultúra, a taktiež naše dedictvo a cestovný ruch. Pred desiatimi rokmi tradičný startup v oblasti IT e, potreboval 500 miliónov eur na to, aby sa dochádzalo etablovať na trhu. Teraz vďaka novým nástrojom a digitálnym technológiám, napríklad cloud computing, e, tie náklady e, sú iba zhruba 30 tisíc eur. Máme rôzne pro- programy na podporu európskych firm a malých stredných podnikov, napríklad COSME, Horizon 2020 a iné, ale tieto programy majú veľmi nízke financovanie a to znamená, že nemôžu priniesť naozaj ten prínos, ktorý by sme od nich očakávali. Nemôžeme si dovoliť neinvestovať do nášho talentu. Nemôžeme si dovoliť nevynaložiť všetko možné úsilie, aby sme podporili naše podniky, aby sme vytvárali nové podniky a nové pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Jürgen Kreuzmann, ďakujem pán predsedajúci, veľmi stručne. Ehm, stanovisko kolegyne Bara je veľmi dobré Myslím, že body, na ktoré poukazuje, sú veľmi trefné a veľmi e, úzko súvisia s touto problematikou. Jedna poznámka k odseku 10, kde sa spomínajú opatrenia v súvislosti s prepravom kosme. Tu by som rád poznamenal, že tu ide len zhruba 2,5 e, celého financovania e, programu COSME. Naša e, politická skupina sa domnieva, že ten hlavný problém nie je ani prístup malých a stredných podnikov k financovaniu a preto sme tomu pripýtali aj 60-percentný podiel, ďalej čo sa týka koordinácie opatrení na všetkých e, úrovniach. Toto samozrejme podporujeme a potrebovali sme to aj v prípade programu COSME. Čo sa týka zapojenia e, miestnej, regionálnej úrovne, aj toto by bolo veľmi dôležité. Ide totiž o potrebu e, zasúladenia európskych a regionálnych opatrení. I musíme podporovať inovatívne podniky, ale sú tu aj e, už osvedčené tradičné e, firmy, ktoré taktiež potrebujú podporu. Preto by sa mal Kosme snažiť pomáhať všetkým druhom malým a stredným podnikov e, ďalej. Čo sa týka využívania internetu pre malé a stredné podniky, sú tu rôzne možnosti, ale v praxi je ešte stále mnoho prekážok digitálneho vnútorného trhu. Ešte stále sú mnohí odrádzaní ponúkať svoje výrobky na cezhraničnej úrovni. Legislatíva a administratívna zača sa musí uh, výrazne znižovať, aby sme nezaťažovali malé stredné podniky. Vnútorný trh má byť zameraný na podporu inovácií v pracovných miest a nesmie vytvárať prekážky samo sebe. Ďakujeme pekne, pán Kročman. Pán Lambert, mene zelených? Nie. Neželá si vystúpiť. Pani Ford? Ďakujem. Myslím, že táto správa je veľmi dôležitá, pre ak dovolíte kde krátkosti vyjadrím. Spomínate význam znižovania miery byrokracie, isté, že komisia pracuje už malými a strednými podnikmi, aby presne určili tie byrokratické oblasti, ktoré ich najviac zaťažujú. Teraz je načaste povedať, že chceme naozaj nejaké konkrétne výsledky znižovania byrokracie vo všetkých týchto desiatich bodoch. A chceme naozaj konkrétne kroky k všetkým tým spomenutým legislatívnym oblastiam, ktoré e, malé stredné podniky žiadajú, aby sa zjednodušili. Áno, je dôležité, aby Európska únia mm, mala dostatočnú iniciatívu na zlepšenie prístupnosti financovania, ale musíme podporovať členské štáty tam, kde oni pomáhajú malým stredným podnikom dostatek tak financovaniu a taktiež musíme sprístupniť aj financovanie na úrovni súkromného sektora, nielen verejného sektora. Je dôležité zúraziť, že niektoré krajiny už sa začínajú spamätávať, napríklad Írsko uvádza zlepšovanie situácie v Veľkej Británii sa nedávno vytvoril milión pracovných miest, e, máme 300 tisíc nových firiem, ktoré vznikajú. Teda treba poukázať aj na tie pozitíva, aj na dobré príklady. Musíme zabezpečiť, aby komisia sa držala princípov lepšej regulácie a inteligentnej pomoci a aby neuprednostňovala byrokraciu a legislatívu, kde to nie je nevyhnutné. Pozrieme sa na krajiny, teda, kde to dobre funguje, snažme sa uvedomiť si, čo je potrebné, aby sme sprístupnili financovanie z verejného a súkromného zdroja a taktiež e, snažíme sa predložiť konkrétne návrhy, ako znižovať byrokraciu v tých bodoch, e, na ktoré poukazujú stredné a malé podniky. Chceme napríklad vyhlasovať smernicu o pracovnom čase, to je predsa jeden z tých desiatich bodov, na ktoré firmy upozorňujú. Chcete, aby to už nebolo v kompetencii EÚ? Aký to má dopad na malé stredné podniky? Chceme, aby malé podniky mohli ústúpiť do takéto legislatívy? Ďakujeme, pani Ford. Pán Vidal Kvadras na minútu, prosím. Ďakujem. Myslím, že sa musíme poďakovať pani Bara za tento veľmi dobrý návrh stanoviska. Poukazuje na niektoré veľmi dôležité body, spomína význam internetu, nie len e, v oblasti reklamy, ale aj v oblasti financovania, e, taktiež financovanie na úrovni peer-to-peer, zverozňuje taktiež potrebu toho, aby členské štáty vytvárali partnerstva medzi firmami, taktiež e, musíme vytvárať premostenia medzi vzdelávaním a uplatnením na trhu. A taktiež zdôrazňuje, že učiteľské programy môžu pomôcť lepšie pripraviť e, absolventov e, na pracovný trh. Myslím, že stanovisko nášho výboru musí zdôrazniť, ako naliehavo musíme podporovať podnikateľského ducha už e, od útleho veku. A taktiež nezabúdať na to, že pracovné miesta vytvárajú podniky a nevytvára ich verejný sektor a jeho rast. A taktiež musíme e, načúvať obavám tých, ktorí riadia malé stredné podniky a nesmieme zabúdať, že malé stredné podniky sú chrbtovou kosťou e, celej našej ekonomiky. Ďakujeme pekne, pán Prodi, na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi stručne. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma ten prístup k úverom, ten musíme zabezpečiť pre firmy, predovšetkým pre malé a stredné prístup k informáciám a, teda, a prístup aj k patentom a duševnému vlastníctvu. A myslím, že sú veľmi užitočné tie PPP partnerstva na vytváranie pracovných miest v systémoch vysokej technológie. A rád by som zvoraznil tú potrebu, aby sme sa viacej dostali k podstate e, sociálnej zodpovednosti firiem, pretože táto kompetencia alebo schopnosť konať a uchovávať pracovné miesta, to je jedna z charakteristik, ktoré treba zhodnocovať nie len zisk, aby sme pomohli e, firmám. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Ulskok. Tak så mycket. Eh, jag vill eh, först eh, tacka. Ďakujem. Na úvod by som rada poďakovala kolegyni pani Barea, ktorá ide skutočne s návrhom, ktorý ide správnym smerom a síce konštatuje, ako podporiť malé a stredné firmy, aby sa rozvíjali v rámci Európskej únie. Neurobila to, čo robia mnohí ďalší v tomto parlamente a síce snažiť sa vytvoriť akúsi zónu pre MSP, čo by znamenalo napríklad, že by mohli mať určité výnimky z určitých ustanovení v oblasti pracovného času alebo pracovných podmienok. To naozaj nie je dobrý smer. Týmto by sme nemali ísť. A už vo svojom prvom bode pani Barea zdôrazňuje, že existuje tá sociálna zodpovednosť, čo znamená, že kolektívne zmluvy, pracovné podmienky a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú základné práva. A to musí byť rovnako základné právo tak pre toho, ktorý pracuje pre malú, strednú, ako aj veľkú firmu. Nemôžeme tam dávať nejaké výnimky bola istá iniciatívna správa, e, ktorá prišla s touto hypotézou, že by MSP mohli mať výnimku a tí, ktorí pracujú pre malé a stredné firmy, tak e, by im hrozilo e, určité rizika, ktoré neplatia pre iných zamestnancov. Teraz komisia. Pán Rundberg, nech sa páči. Ďakujem za to, že mi dávate priestor. Len veľmi stručne, ak dovolíte, k politike a priemyslu. Priaznivé prostredie pre firmy v súvislosti s politikou priemyslu. Myslím, že tu ide v zásade o to, aby sme vytvorili rámcové podmienky, aby tieto firmy boli konkurencieschopné, aby mohli využívať svoje eh, kapacity, inovovať a svoje zručnosti a tak, aby sme mohli riešiť problém nezamestnanosti a tak ďalej. V našom poslednom oznámení sme formovali štyri piliery, ktoré sa pokrývajú vlastne aj v tejto správe, aj v dnešnej diskusii zazneli, najmä čo sa týka prístupu k financovaniu a zručnosti. Toto sú e, hlavné body. A teraz chceme implementovať tieto politické rozhodnutia. Je treba však povedať, že veľká väčšina práce nielen len na pleciach komisie, ale aj členských štátov a regiónov. Teda neustále s nimi diskutujeme na rôznych fórach a taktiež e, vďaka programovaniu budúcej politiky súdržnosti a, a kohezného fondu, ako môžu oni prispieť k rastu a konkurencieschopnosti našich podnikov. Eh, neposlednom rade pán Barroso vo 8. septembrovom prejave o stave únie taktiež zúraznil túto otázku a zúraznil, že je potrebné ďalej implementovať eh, a zlepšovať túto politiku priemyslu. O to sa práve snažíme tým, že sa pripravujeme na eh, Európsku radu vo februári budúceho roka, ktorý sa bude tento samit sa bude zameriavať práve na tieto otázky. Hovorilo sa tu taktiež o byrokracii. Tomuto sa už venujeme celé roky a konkrétne tento rok sme začali, ako možno viete, akési kontroly vhodnosti a snažíme sa zamýšľať nad tým, čo presne môžeme urobiť, aby sme zlepšili rámcové podmienky pre naše podniky. Začali sme sektorom linikárstva a taktiež ropných rafinérií. Myslím, že toto je jedna z fóriem, ako Európska komisia môže konkrétne sa snažiť riešiť problém byrokracie. Ďakujeme pekne teraz pani Bare, aby to zhrnula. Bueno, nada más que Ďakujem všetkým. Všetky príspevky išli v rovnakom smere. Teda vytvárať pracovné miesta, to je rozhodujúce. Áno, je to veľmi zložité obdobie pre vytváranie pracovných miest. V niektorých sa vytvárajú, inde nie. Samozrejme aj prístup k financovaniu Všetky pripomienky boli veľmi zaujímavé a dúfam, že kolegovia predložia pozmeňovacie návrhy. Thank you to the rapporteur. The deadline... Ďakujeme pekne spravodajkyni a do 5. novembra do obeda môžete predkladať pozmeňujúce návrhy. A teraz prichádzame k hlasovaniu. A o dve minúty prejdeme k hlasovaniu. Rubik. Ďakujem veľmi pekne, pani pán Rubik. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Mám prozbu. Pre nás je plánovanie časov hlasovania veľmi dôležité, takže možno by bolo dobre, keby ste mohli čo najskôr nám poslať, kedy je plánované, aké hlasovanie, pretože eh, potom aj my si môžeme lepšie plánovať náš čas. Áno, my by sme to tak chceli urobiť, ale to záleží aj od toho, ako dlho poslanci a pani poslankyne hovoria o jednotlivých eh, správach. Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. V prvom rade by sme si mali odskúšať hlasovanie. Otváram hlasovanie. To nie je dobrý nápad, ale e, končím hlasovanie. V poriadku. Takže teraz prechádzame e, k prvému dokumentu. Pani Hercog má svoju kartu, všetci sme šťastní. Pán Skopli by sa Pani Skupia, by sa chcela vyjadriť k prvému dokumentu? Áno, žiadam o ústny pozmenujúci návrh e, k kompromisnému návrhu 12. Chcela by som zmeniť main a shell. Ide o článok 23 odsek 1. K tomu sa dostaneme. Postupne. A keď budú poslanci namietať, štyria poslanci, keď budú namietať proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, tak ho nemôžeme zohľadniť, ale budeme sa tomu venovať, až keď prídeme k tomu bodu. Pani Anders Dotter, máte faktickú poznámku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže keď budeme hlasovať, Chcela by som povedať, že naša práca nebude e, odrážať autenticitu a tak ďalej tých, ktorí chcú elektronickú identifikáciu dôvryhodné služby, pretože na to máme e, iný dokument, a my tu vlastne riskujeme, že zahraničné kartely e, prevezmú celý tento sektor, takže chcela by som e, povedať, aby kolegovia boli opatrní pri konečnom hlasovaní o tomto dokumente. Ďakujeme veľmi pekne. Takže už sme pripravení na hlasovanie. Takže najprv kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, schválené. Pozmeňujú sa návrhy 111 až 114. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Odpadám. E, pozmeňujúci návrh 12 a 16 spolu. Kto je za? Proti? schválené. 115, to je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 116 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 26 za, proti, zdržal sa, schválené. 117 za, proti, zdržal sa, Myslím si, že je to trošku nejasné. Mohli by sme elektronicky hlasovať? Otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie. Do 20 ku 21 zamietnuté. 118 za, proti zdržal sa, zamietnuté 119 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 120 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 121 za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 129, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18, chcete si skontrolovať? 129, dobre. Otváram hlasovanie. 129, áno. Prepašte, 129. Kontrolujeme 129. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 k 19 schválené. 130 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 131 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržal sa zamietnuté 19 za, proti zdržal sa zamietnuté 35 za, proti zdržal sa schválené 138 za, proti zdržal sa zamietnuté 16. Chcete, aby som overil 138? Dobre. Takže overujeme si 138. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 13 26. Teraz prechádzame na 16. To je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 159 za, proti, zdržal sa, schválené. Dobre, overujeme 159. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 171 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa schválené. 191 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 192 za, proti, zdržal sa. To si myslím, musíme overiť. Elektronicky kontrolujeme 192. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 19 k Teraz hlasujeme o 58, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 193 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválené. 24, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 27 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. 227 a 71 spolu za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa schválené. 45 za, proti, zdržal sa schválené. 46 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválené. 288 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis 7 za, Proti. Zdržal sa schválené. 91 za. Proti. Zdržal sa schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržal sa schválené. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa schválené. 95 za. Proti zdržal sa schválené, kompromis 10 za, proti schválené, 351 plus 103 spolu za, proti, zdržal sa. Schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz pani Uskok, nech sa páči, máte svoj ústny pozmeňujúci návrh. Áno, chcela by som prísť s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To prvé maybe chcem nahradiť slovami shall be v článku 23 odsek 1. Dobre, ďakujem. Máte nejaké námietky? Nie. Nejaké námietky? Dobre. Takže hlasujeme za kompromis 12. ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 74. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 13 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 14 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 15 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 16 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 407 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 408 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že to si musíme overiť. Overujeme 408. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. 409 za, proti, zdržal sa, schválené. 410 za, proti, zdržal sa, schválené. 411 za, proti, Zdržal sa. Zamietnuté. 412 za. Proti. Zdržal sa. To si chcem overiť. Overujeme elektronicky. 412. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 26 ku 15. Kompromis 18. Za. Proti. Zdržal sa schválené. Kompromis 19 za. Proti. Zdržal sa schválené. 426 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Chcete si overiť 426? Tak si overme 426. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 428 a 139 spolu. To je za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 429. Kontrola. Chcete, aby som overil 428 spolu so 139? Dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 429. Proti. Zdržal sa. Samietnoté. Kompromis 20. Za proti, zdržal sa, schválené. 434 za, proti, zdržal sa. Overme si 434. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. 435, to je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 21 za. Overi 435 si prosíme. Chcete si overiť 435? dobré. Otváram a končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 21. To je za. Proti. Zdržal sa schválené. 438. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 442. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 50. Za proti, zdržal sa, schválené. 445, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz prechádzame ku kompromisu 7, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. A prepačte. niečo sme tu poplietli, ja som to poplietla, musíme sa vrátiť naspäť. 59 a 147 spolu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 4, 4, 7 za, proti, zdržal sa schválené, 4, 4, 8 za, proti, zdržal sa schválené 449 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa schválené. 2 za, proti, zdržal sa schválené. 52 za, proti, zdržal sa schválené. 53 za, proti, zdržal sa schválené, 54 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 56 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržal sa schválené. 61 za, proti, zdržal sa. Ja by som povedala schválené. Overme si to. Overujeme si 61. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 9 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa schválené. 67 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozrieť návrh 1 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozrieť návrh 5 za, proti, zdržal sa schválené. 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2a, proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa schválené, 71 za, proti, zdržal sa schválené, 3 za, proti, zdržal sa schválené, 11 za, proti, zdržal sa schválené, 72 za, proti, zdržal sa schválené, 12 za, proti. Mohli by ste prosím zdvihnúť ruky? Takže za, 12 za, Proti? Áno, je to veľká väčšina. Schválené. 73. 73. Za? Proti? Držal sa? Zamietnuté. 7. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa schválené, 5 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 75 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 24 za, proti, zdržal sa schválené, 9 za, proti, zdržal sa schválené, 79 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 80 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 81 za, proti, zdržal sa zamietnutá, 72 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 83 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržal sa schválené, 84 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržal sa schválené, 85 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržal sa, schválené. 92 spolu so šestkou za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Osmička Co? proti, za, proti. To si musím overiť. Pozmeňujúci návrh 8. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Schválené. 93 za, proti, zdržal sa schválené, 17 za, proti, zdržal sa schválené, 94 za, proti, zdržal sa zamietnuté. A teraz máme záverečné hlasovanie. Elektronické záverečné hlasovanie. Otváram týmto hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 ku 4, takže je to schválené. A teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 ku 4. Schválené. A teraz to máme hlasovanie o interinstitucionálnych e, vyjednávaniach. Tu potrebujeme absolútnu e, väčšinu, to znamená, že 32 musí byť za. Otváram hlasovanie. Chcete niečo povedať? Nie. Končím hlasovanie. 35 za, 4 a proti a 2 sa zdržali. To nie je problém, máte svoju väčšinu. Ale ja som nestlačila svoje tlačidlo, takže musíte ešte k tomu pripočítať uh, môj hlas. Máme tu väčšinu aj tak, takže gratulujem. So, next is the Castillo on cloud, on cloud computing. The next voting is the... Uh, Ďalšie hlasovanie sa týka správy eh, Pilar del Castillo eh, ku cloud computingu v Európe. Najskôr pozmeňujúci návrh 33 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 26 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 27 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 28 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 29 za. Overíme si 28. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Bolo to zamietnuté, prepáčte. 29, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 30 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 31 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 32 za? proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 za. Chcete si overiť 34. -ku. O 34 sme ešte nehlasovali. Ale 33 si môžeme overiť, ak si želáte. Takže 34, kto je za? Proti? Bolo to zamietnuté. Ja som 35 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 36 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté 37 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté 38 za. Proti? zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté 43D za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 a 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 s ústnym pozvňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 Chcete si overiť 53. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté veľkou väčšinou. Ďalej 54, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 55 za proti, zdržali sa prijaté 56 za, proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa prijaté 60 a 61 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 62 za, proti, zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté IMKO 1 za, proti, zdržali sa prijaté IMKO 2 za, proti, zdržali sa prijaté IMKO 3 za, proti, zdržali sa prijaté IMKO 4 za, proti, zdržali sa prijaté IMKO 5 za, proti, zdržali sa prijaté 3, kto je za, proti zdržali sa prijaté 4 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 2, kto je za, proti zdržali sa prijaté kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté návrh 9, kto je za, proti zdržali sa prijaté 10, kto je za, proti zdržali sa prijaté kompromis 4 za,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 Prijaté. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Do, imko A. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Imko B. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Imko C, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko E, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko F, za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko G, za, proti, zdržali sa, prijaté. Juri 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Juri 7, za, proti, pardon, e, zdržali sa zamietnuté. Júri 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Júri 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 4, druhá časť, je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Libe 6, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 9, druhá časť je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Libe 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 27 za, proti zdržali sa prijaté, 28, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté, imko 2 za, proti zdržali sa prijaté, imko 8 za, proti zdržali sa prijaté, imko 15 za, proti zdržali sa prijaté, imko 19 za, proti zdržali sa prijaté, imko 22 za, proti zdržali sa prijaté, imko 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz e, záverečné hlasovanie elektronicky, prosím, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté 41 hlasov za a nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Blahoželáme. Teraz prejdeme k ďalšej správe. Správa pani Sartori. Ide o vytvorenie agentúry GNSS, zmenu doplnenie príslušného nariadenia. 47, kto je za? Všetci ste pripravení? 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 48 až 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 50 za? Proti? Zdržali sa? Asi by sme si to mali overiť. Hlasujte prosím o návrhu 50. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Pozorňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 7 za. Proti? Zdržali sa prijaté 7. 8 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za a 10, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté 54 a 57, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 12 za, proti zdržali sa prijaté 13 za, proti zdržali sa prijaté 55 a 69, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté 14 a 23, kto je za, proti zdržali sa prijaté Konti 1, kto je za? Proti? Ešte raz prosím, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kont 2, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 50, pardon, 56, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 16, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 17, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 18, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa prijaté 20 za, proti, zdržali sa prijaté 21 za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 s ústnym pozmeňovacím návrhom. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 60 za. Aj tu je ústny pozmeňovací návrh. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 61 s ústnym pozmeňovacím návrhom. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 52 je bezpredmetný a ďalej prejdeme k 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kont 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 25 až 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 66, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, proti, zdržali sa prijaté 36 za, proti, zdržali sa prijaté 3, kontroly 5, kto za? 5, prijaté 37 a 38 spolu, to je za, proti, zdržali sa prijaté kont 6, a pardon, tento je bezpredmetný. Ďalej 39, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 a 15 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kod 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42, 43 a 44 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 73, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kont 12, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kont 13, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa prijaté 4 za, proti zdržali sa prijaté 4, 3, kto je za, proti zdržali sa 45 je bezpredmetná, pretože predchádzajúci návrh bol prijatý. Teraz 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, prijaté. 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať elektronicky o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli schválené. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 38 za, 1 sa zdržal. Návrh boli prijaté. Ďalej máme 4 e, pozmeňujúce návrhy k uzneseniu z výboru pre rozpočet 1. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 2. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 3. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 4. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté Teraz budem hlasovať o uznesení takto upravenom. Elektronicky prosím, hlasujte. Konec hlasovania. 39 za, 1 sa zdržal. A teraz budeme hlasovať e, o medziinstitucionálnych eh, rokovaniach o, o mandáte. Teda na to potrebujeme absolútnu väčšinu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 39 za, jeden sa zdržal. Blahoželáme. Týmto sme ukončili dnešné hlasovania. Ďakujeme všetkým za ochotu a pomoc. A prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Tým je program Kopernikus a možno by som dal predsa len poslancom priestor na okamih, aby opustili sálu. if you feel like discussing the votes, please... Ak chcete hovoriť o, o hlasovaní, prosím, urobte tak eh, mimo sály, pretože ešte stále máme pred sebou eh, body na programe. Okay, we can start. Takže môžeme sa začať venovať e, diskusiám o programe Kopernikus. Dávam hneď slovo spravodajcovi v mene PP e pani Rašida Daty. A prepáčte. Prepáčte, pán Prody. Pán Prody v mene SAD ako spravodajca dostáva slovo prvý a po ňom e, pani Daty. Nech sa páči. uh... Pán predsedajúci, vážení kolegovia, predpokladám, že nariadenie o Kopernikovi, ktoré už tak dlho očakávame, tak ako viete, prichádza len teraz. A, a procedúra bola dosť zložitá, hlavne preto, pretože komisia očakávala výsledok rokovaní o VFR a potrebovala vytvoriť e, alebo ukončiť rozpočet pre Horizon 2020 a Galileo skôr, než urobila rozpočet pre Kopernikus. Vzhľadom na harmonogram legislatívy táto téma je dosť e, naliehavá, pretože ak by sme ju nevyriešili do konca volebného obdobia, Malo by to dopad pre celý program, pre priemyselný svet aj pre pracovníkov, ktorí závisia od neho. Neboli by pripravené zmluvy a isté aktivity by sa museli nevyhnutne zrušiť alebo presunúť a rovnako by sa museli revidovať ročné rozpočty Nemôžeme vždy čakať, kým byrokracia e, urobí e, svoj pokrok a dosiahne veci vzhľadom na technické a technologické termíny, napríklad e, trvanie alebo životnosť jedného satelitu. V týchto krízových časoch oneskorenie pri uverejňovaní nariadenia by zhoršilo už tak ťažkú situáciu a teda vyzývam všetkých kolegov, aby si uvedomili naliehavosť situácie, aby sme spolu našli spoločné riešenia a vyriešili eventuálne rozdiely názorov. Samozrejme, nemôžeme obetovať dobrú prácu, ktorá sa už v priestore, alebo teda vo vesmírnom priestore urobila. Je to dôležité pre európsky priemysel aj pre e, m, našich občanov k budúcnosti tohto programu, pokiaľ ide o financovanie. Nezabúdajme na boj, ktorý som viedal na obranu GMES v kontekste MFF a chcel som uchovať rovnakú úroveň financovania, ako bol predchádzajúce nariadenie. Po mnohých ubezpečeniach zo strany rady sme zistili, že napriek tomu Kopernikus bude mať znížený rozpočet o 35 až 37 hoci sa uchovajú pôvodné záväzky, keď bol ešte plný rozpočet. Ak tento program chápeme ako prioritu, tak ako to zadefinovala Európska komisia a rada nepovedala nič proti tomu, tak ak je to teda priorita EÚ, s čím ja sa úplne zhodujem vzhľadom na pridanú hodnotu pre environmentálne, priemyselné politiky, politiky životného prostredia, poľnohospodárstva, zdravotníctva, bezpečnosti a tak ďalej. Ak je to teda naozaj priorita, nemôžeme za každým spochybňovať investície, ktoré potrebujú stabilitu aspoň na 15 alebo 20 rokov aby e, sa mohli správne využiť na úrovni, e, na, na trhu. Preto som navrhol, aby sme pouvažovali skôr, než dojde k vypršaniu, e, teda k nasledujúcemu termínu revidovania tohto nariadenia, aby malo stabilnejšie financovanie. Nariadenie komisie neprináša žiadne veľké prekvapenia v porovnaní pred, s predchádzajúcim, ešte keď sa program vtedy volal GMES. V mojej správe som sa snažil zreorganizovať formálnu štruktúru a trochu e, ju prispôsobiť alebo napodobniť nariadeniu GMES – a pridal som niekoľko pripomienok k verejnému obstarávaniu. Tieto ustanovenia som vzal priamo z nariadenia z Galilea, ako, sa zhod- ako vyšli z trialogu inštitúcií a tiež vychádzal som aj z úlohy ESA. Podľa môjho názoru sú to dva kľúčové body e, nariadenia, to je politika údajov a riadenia. Som presvedčený, že tento komunitárny program sa financuje z financií európskych občanov. Keď rozhodujeme o tom, ako ich investovať, sa musíme venovať pozornosť kontrole výdavkov. A to by malo byť v oblasti verejného dokladovania a účtovania. Pokiaľ ide o úlohu a kompetencie ESA, vychádzal som z toho, čo už bolo v Mm, nariadení GMES a prispôsobil som ho novým fázam rozvoju programa. K údajom by som dodal len to, že nemôžeme si myslieť, že európsky občania budú platiť druhýkrát za údaje, ktorých produkcia, na ktorú produkciu už prispeli. Bezplatný prístup je bez pochyby potrebný je potrebné navýšiť konkurencieschopnosť EÚ eh, e krajín, aby tieto sa mohli voľne dostať eh, k údajom, ktoré sú v databázach mnohých európskych eh, firiem na medzinárodných troch. Myslím, že môj návrh zabezpečuje minimálne reciprocitu výmeny údajov s tretími krajinami ale som samozrejme pripravený tento návrh vylepšiť a prediskutovať. Môžeme sa aj dohodnúť na tom, ako zorganizovať Kopernikus komití. Nemyslím si, že by bolo vhodné vytvárať nejaké vnútorné users forum, a, ale, a musí mať nejaké rozhodujúce kompetencie. A tiež som navrhol v asociácii regionov Nereus, e, aby, lebo toto je podľa mňa ideálny nástroj, aby všetci občania a všetci užívateľia mali potrebné informácie o Kopernikovi. Cieľom celého tohto postupu je dostať sa z fáze planifikácie e, do fáze plného využívania, maximálneho využívania tohto programu. Som samozrejme pripravený prijať konštruktívne pripomienky a vypočujem si samozrejme kolegov a ich názory. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Mr. Prodi. And, uh, now... Ďakujem veľmi pekne, pán Prodi. A teraz odzávam slovo pani Rašide Daty. Merci. Euh. Ďakujem, pán Prodi, dámy a páni. Pogratulovala by som pánovi Prodymu k vynikajúcej práci na tejto správe a som a zhodnem sa s ním úplne vo všetkých návroch, ale v tej potrebe dohliadať nad financovaním. Tie ťažkosti, na ktoré poukázal, sú skutočnosťou a nesmieme na ne zabúdať. Niektoré časti by sme mohli prehlbiť, aby sme objasnili úlohu aktérov, ktorí sa zúčastňujú pri aplikácii a realizácii tohto programu Copernicus. Rámec aplikácie Áno, objasnilo sa úloha komisie aj verejného obstarávania, to je v poriadku k ukazovateľom, navrhoval vylepšenia a lepšie nástroje a aj samotná definícia ukazovateľov, tieto musia byť účinné a užitočné. V dôvodovej správe hovorí, tento program by mal prinášať ekonomický rast, to je potrebné v súčasnom kontexte krízy. A pokiaľ ide o úlohu priemyslu, tak oceňujem, že spravodajca jej pripisuje väčší význam priemyslu. Táto dimenzia chýbala v návrhu komisie. Niekedy máme pocit, že komisia zabúda, že priemysel je dôležitý pre ekonomický rast v Európe. Mohli by sme prehlbiť niektoré návrhy, ale ostaneme v línii spravodajcu. Ja predložím pozmeňovacie návrhy. Tento priemysel určite zohrá dôležitú úlohu a Kopernikus, keď Kopernikus sa plne bude realizovať. Otázka reciprocity, ako hovorí spravodajca, je tiež dôležitá. Tento princíp nikto nespochybňuje. Údaje sa musia vymieňať s partnermi a oni nás musia nechať pristúpiť k ich údajom. Ak to tak nie je, nemá to význam. E, takže je to tá reciprocita, to je dôležité, aby sme zabezpečili potrebujeme jasne zadefinovať koncept reciprocity a treba objasniť túto formuláciu napríklad podmienky e, rovnocennej hospodárskej súťaže a tak ďalej. Nemôžeme zadarmo dávať údaje zahraničným firmám a musíme to veľmi jasne pripomenúť, a, že keď, je tam ten prístup e, tak treba zabezpečiť prístup k údajom, bezplatný prístup v rámci EÚ. A ešte pokiaľ ide o ESA, komisia pozmenila jej úlohy, dodáva e, veľa úloh pre túto agentúru, ale ja tu nebudem dodávať ďalšie moje kritiky k úlohe komisie. Nemôžeme dodávať súkromné aktivity tam, kde nie sú. Iní aktéry, či už verejní alebo súkromní, sú e, v lepšej pozícii realizovať určité kompetencie. Nemali by sme Európsku e, agentúru pre vesmírny priestor e, príliš zaťažovať kompetenciami a úlohami. A bolo by dobré keby sme mali aj trochu demokratické kontroly, pokiaľ ide o kompetencie, ktoré presúva komisia. E, súhlasím s návrhmi e, spravodajcu a v niektorých bodoch si myslím, by sme mali ísť ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pani Daty. A teraz ja budem musieť e, prevziať slovo, pretože ja som tieňový spravodajca pre skupinu ALDE a ALDE víta návrh komisie, pokiaľ ide o tento program Kopernikus. E, chcel by som povedať, že súhlasím e, s mnohým z toho, čo podala pani Daty a takisto chcem zablahoželať nášmu spravodajcovi pánovi Prodimu e, k jeho naozaj zaangažovanej práci na tomto veľmi dôležitom materiáli. Nechcem zachádzať do podrobností, ale Chcel by som zdôrazniť, že som naozaj spokojný, že e, pán Prody navrhuje isté obmedzenie e, voľného prístupu k údajom z programu napríklad pre tie krajiny, ktoré neprispievajú prostredníctvom princípu reciprocity. Som naozaj spokojný, že pán spravodajca navrhol siete na distribúciu údajov ktoré majú zlepšiť prístup k údajom pre malé a stredné podniky a národné regionálne orgány. E, chcel by som však e, povedať niečo o organizácii programu. Návrhu od komisie Európska vesmírna agentúra nie je delegovaná zadávajúca organizácia, pretože tak ako ja čítam ten návrh, je to komisia. My však musíme veľmi opatrne zvážiť, či takáto organizácia programu je naozaj najlepšia, e, pretože by tam mohli vzniknúť dve vrstvy riadenia a rozhodovania a to by mohlo spôsobiť zbytočné oneskorenia pri realizácii programu. Bol by som rád, keby sme pri rokovaniach, ktoré nás čakajú, mohli vyriešiť tieto problémy. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, a teraz e, odovzdám slovo pánovi Kozlovskému. Ale pani Anders Dotýr sa hlási. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vás e, uistiť, že je to naozaj veľká čest, že ma tu porovnávajú s pánom Tosnovským v tomto výbore a vôbec mi to neprekáža. A chcela by som zdôrazniť, že som schopná spolupracovať e, s predsedom ostatnými tieňovými e, spravodajcami. Som si istá, že dosiahneme dobrý výsledok. To, čo navrhuje komisia, je pozbudzujúca. Spolupráca a otvorenosť je dobrá pre Európsku úniu a vďaka tomu sme spolu silní a preto je naozaj veľmi dobré, že Európska komisia to zdôrazňuje. To, že komisia chce viesť debatu o vlastníctve údajov, je veľmi dobré, ale treba veľmi starostlivo zvážiť podrobnosti. Ja som za otvorený prístup k údajom a za voľný tok informácií. Pokiaľ však ide o delegovanie právomoci na komisiu, e, delegovanie práva rozhodovať o tom, ako sa budú používať e, tieto údaje, o tom by sme mali ešte porozmýšľať a porozprávať sa o tom. Ja som pozitívna, pokiaľ ide o integráciu Európskej vesmírnej agentúry do tejto práce. Je to už fungujúca spolupráca, e, ktorá pomáha mnohým členským štátom a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť e, výsledky aj tam, kde sa viac údajov sprístupní viacerým ľuďom, e, pretože týmto položíme základy pre našu plodnú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Tošenovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, takisto by som chcel oceniť správu, e, ktorú pán profesor Porody zaštitil veľmi aktívne a nechcem opakovať slova svojich kolegov, pretože e, s mnohými z nich súhlasím. Považujem za dôležité, aby v rámci Kopernika ako programu s novým menom sme neduplikovali finančné sumy alebo činnosti a veľmi dôležitá je koordinácia vesmírnych výskumných aktivít, ktoré sa už financujú z európskych finančných prostriedkov. Som presvedčený, že by sme mali vyvinúť najväčšiu snahu, aby sme zjednodušili administratívu natoľko, aby sa údaje dostávali naozaj jednoduchou formou a s jasnými podnetmi k užívateľom, či už sú to komerčné údaje alebo všeobecne prístupné údaje z tohto programu. Takisto si myslím, že nemá zmysel, aby sme vytvárali ďalšie riadiace štruktúry agentúry, pretože potom budeme mať veľmi veľký problém, aby sme udržali túto koordináciu. Som presvedčený, že by stalo za to využiť už existujúce agentúry GSA, tak aby sme naozaj neduplikovali nielen činnosti, ale ani financovanie a ani administratívno stránko veci. O mnohom sa už hovorilo, takže nechcem sa opakovať a nechcem oberať iných o čas. Veľmi rád budem pôsobiť ako tieňový spravodajca a veľmi rád budem spolupracovať s profesorom Prodym a takisto to považujem za veľmi dôležitý program. Treba jasne povedať, kam má smerovať vesmírny výskum. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Tošenovský. A ako viete, e, tento materiál je pod e, odsekom 49, takže musíme riešiť aj otázky e, rozpočtu a pani Kavalia dávam teraz slovo, pretože ona je členom tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Prodimu a tieňovým spravodajcom. Súhlasím s tým, čo sa tu povedalo. Mám iba niekoľko pripomienok k rozpočtu. Pokiaľ ide o samotný rozpočet, viete, že je tu 1,378 eh, miliónov eur toto bolo pričlenené na tento program a my v rozpočtovom výbore e, vás chceme uistiť, že e, tento program má primerané finančné prostriedky, ale zároveň e, musíme chrániť aj ďalšie európske programy. Takže rozpočet je fixne stanovený a v stanovisku sme povedali, že ďalšie nepredpokladané alebo nepredvídané Finančné požiadavky by mali spadať e, do vlastných prostriedkov a do prostriedkov z viazačného finančného rámca. Mali by sme sa teda postarať o to, aby tu bolo dosť prostriedkov, e, tak aby sme museli zasahovať do rozpočtov iných programov, ako je e, Horizont a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité pre rozpočtový výbor. A je to uvedené aj v stanovisku. A druhý bod je to e, presne v súlade s tým, čo povedali kolegovia, a to je riadenie tohto programu. V návrhu komisie je to veľmi vágne uvedené a chceli by sme vidieť silnejší model riadenia a takisto by sme chceli e, vidieť, e, ako Európsky parlament dostane viac informácií. Európsky parlament by mal zohrávať dôležitejšiu úlohu a komisia by takisto mala včasne poskytnúť všetky relevantné informácie o programe, jednak pokiaľ ide o riadenie rizik súvisiaci s nákladmi a týkajúcich sa aj očakávaných výstupov. Nech sa páči, vy ešte žiadate slovo. Pán Glante, áno, ďakujem veľmi pekne. Už e, som osobne Vitoriovi e, povedal, e, čo som chcel povedať, ale chcel som sa vyjadriť ešte k datovej politike, pretože už sme viedli v minulosti burlivé diskusie a teraz sa hovorí o otvorenom prístupe a musím povedať, že keď ide o európske peniaze daňových poplatníkov, tak by tam mal byť nejaký prístup, ale zasa eh, na druhej strane apelujem na nás, aby sme tu našli určitý kompromis, aby sme tým neničili existujúce obchodné modely, eh, pretože eh, potom budeme musieť siahať do globalizačného fondu, takže naozaj tu musíme nájsť veľmi rozumný kompromis. A potom sa tu hovorilo o výmene údajov, napríklad so Spojenými štátmi americkými. Výmenou údajov to je veľmi pekná myšlienka, ale o aké dáta ide? nielen, nie, že my im dáme niečo, nejakých 20 metrov zadarmo a dostaneme za to 1 e, meter, tak e, tiež tu musíme porozmýšľať nejakým kompromisom. A naposledy som si nechal vysvetliť projekt e, tzv. satelitných radarových staníc. Ehm, ide v podstate o dátovú dielnicu vo vesmíre Eh, viem si predstaviť, že aj k tomu by sme sa mohli vyjadriť, mohli by sme využiť tieto štruktúry, eh, tam by sme mohli eh, použiť GMS alebo Copernicus a mohli by sme si povedať, či využijeme tieto vesmírne stanice alebo nie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a dúfam, že sa nám to podarí všetko včas ukončiť a že rozpočet bude stačiť poriadku, hovoríte, že ten e, rozpočet je dostatočný, ale predsa sú tu aj otázky nášho celkového rozpočtu, na ktoré musíme brať ohľad. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo komisii. Pán Šulter Praux, nech sa páči. Uh, yes, good afternoon. Áno, dobré popoludne. Chcel by som začať tým, že sa poďakujem pánovi Prodimu za jeho správu. Venoval sa mnohým zaujímavým záležitostiam, na ktoré sa musíme bližšie pozrieť. Už prevzal aj niektoré ustanovenia z nariadenia GNSS a myslím si, že to je veľmi dobré pre dosiahnutie dohody s radou a dúfam, že obidve inštitúcie sa zblížia v tejto otázke. Viacerí rečníci pomenuli, že rozpočet sa znížil v porovnaní s tým, čo komisia pôvodne žiadala. A samozrejme, nie sme s tým veľmi spokojní, ale hovorili sme o tom s EZO a našli sme spôsob, ako odložiť niektoré aktivity a ESA súhlasila s tým, že prispieje sumou 1,6 miliard eur na program a s týmito dvoma opatreniami môžeme e, financovať e, celý program. Takže toto sú dobré správy, e, hoci aj vývoj ďalšej generácie sa oneskorí až do ďalšieho desaťročia, predsa sú to len dobré správy. Pokiaľ ide o dátovú politiku, videl som, že otázka reciprocity je otázka, ktorú viacej rečníci uprednostňujú. Komisia to nepodporuje, e, pretože reciprocita e, by bola výhodná iba pre jednu krajinu, pre Čínu. Čína je jediná krajina, ktorá má alebo bude mať porovnateľný súbor satelitov a výsledkom by bolo, že čínske údaje zaplavia európsky trh a potom naše e, databázové aktivity by boli obmedzené. Takže varujeme, aby sme to takto nerobili. Musíme takisto zohľadniť aj to, čo povedal pán Klante, e, naše vzťahy so Spojenými štátmi. Spojené štáty nám posielali a posielajú už niekoľko desaťročí e, dáta zadarmo, neúčtujú si za to nič a bolo by trošku divné, nie? Keby sme mi povedali, že môžete od nás dostať data, ale budeme vám za to účtovať peniaze. E, tá kvalita údajov musí byť porovnateľná, ako hovoril pán Klante, a skôr, než sa dohodneme na výmene dát so Spojenými štátmi, preskúmame tento návrh a preukážeme, že hodnota dát je porovnateľná. Pokiaľ to bude zaručené, tak si myslíme, že tie dáta by mali dan- byť dané k dispozícii zadarmo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne komisii a dávam teraz slovo pánovi Prodimu, aby to zhrnul. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí tak hĺbkovo preštudovali oba návrhy. Som veľmi optimistický že sa nám podarí zhodnúť aj v takom veľmi krátkom čase a že vypracujeme spoločný text. Rád by som zdôraznil, ako Koperník, ako sieť GMES je veľmi dôležitá sieť. Nie len pre vesmírny priestor, ale aj vo výbore MV, aj pre nich je dôležité, akým spôsobom sa dá vďaka tomuto systému merať e, zachytený uhlík, e, e, napríklad v chorvátskom lese. A to je jedna z vecí, ktoré môže urobiť program a Ja som presvedčený, že je to veľmi dobrý nástroj a bude to dobrý nástroj, či už pre managing a obchodovania s emisiami, alebo aj pre otázky e, klimatických zmien či oteplovania planéty. A to bude absolútne nevyhnutné, aby tento nástroj bol disponibilný čo najskôr, aby bol k dispozícii všetkým zainteresovaným a to recipročne. Samozrejme nejde o e, súčasnú reciprocitu alebo paralelnú reciprocitu, ale v prípade USA samozrejme potrebujeme nejakú protistranu, alebo teda údaje. Je samozrejme v dobrej výchove brať do úvahy aj takéto aspekty, samozrejme. Budeme to samozrejme robiť spolu a je veľmi dôležité, aby sme to urobili veľmi rýchlo, aby sme rešpektovali tú možnosť uzavrie tento dokument ešte v tomto volebnom období. Je to absolútne nevyhnutné, aby Koperník, pretože tento program je nevyhnutným nástrojom a musí byť čím skôr hotový. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pán Prody. A musím vás ešte informovať, že pozmejúce návrhy môžete Eh, podávať do 22. novembra do 12.00. Takže to je všetko. Týmto končím toto zasadnutie a ďalšie sa uskutoční 4. novembra o 15.00 a potom znova 5. novembra o 9. ráno tu v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný večer a Ostanú tu už iba koordinátori. A začneme teraz schôdzu koordinátorov. Len čo všetci, ktorí tu nemajú čo robiť, opustia miestnosť.